12. decembra ukončené zasadnutie. Týmto v ňom teda budeme pokračovať. Zápisnica e, z plenárneho zasadnutia z decembra je k dispozícii. Máte nejaké pripomienky, námietky voči zápisnici? Práve e, mi signalizujú, že sú nejaké problémy s tlmočením.